Situácia v Južnom Sudáne. Yes, thank you, Madam Chair. Uh... E, ďakujem pekne, pani predsedajúca. E, dovolte mi sa ospravedlniť, ak niekedy sa nechám uniesť e, v mojich vyhláseniach. Väčšinou sa tak deje na, na konci rozprávne na začiatku. Ja sa teda pokúsim vrátiť k normálnemu tónu hlasu. A chcem sa na úvod poďakovať e, za to, že ste nestratili z hľadačika Južný Sudán a že ste zorganizovali túto rozpravu. Je naozaj veľmi dôležité sa sústrediť na túto oblasť. Je to krajina, kde vyprchali obrovské nádeje. V rámci pár rokov mohla by to byť krajina, ktorá by vedela byť bohatá, keby naplne využívala svoje prírodné zdroje a práve naopak máme humanitárnu situáciu, ktorá je závažná. Asi 30 tisíc ľudí v súčasnosti je vystavených e, riziku úmrtia z dôvodu vyhľadovania a tisícky ďalších e, tiež sú ohrození hladomorom podľa údajov Svetovej organizácie zdravotníckej. E, mnohí ľudia, milióny sú vnútorne presídlení, asi 7 tisíc už 700 tisíc utieklo a treba sa pozrieť aj na utečenické krízy, ktoré sa netýkajú len nás, ktoré sa dejú mimo nášho Prahu nevinní civilisti naďalej e, majú porušované ľudské práva. Bolo aj počas posledných troch týždňov zabitých asi 30 a 25. októbra bolo mnoho ďalších prípadov len v rámci tej časti Južného Sudánu, ktorá je najviac postihnutá. Násilie na ženách a deťoch dosiahlo šokujúce úrovne a Obe strany v rámci Južného Sudánu mali záväzky ochraňovať svojich občanov a ukončiť porušovanie ľudských práv. Ľudia v Sudáne nemôžu si dovoliť čakať. Spravodlivosť a zmierenie musia byť ústrednými snahami v rámci našeho úsilia položiť základy udržateľného mieru. Z tohto dôvodu vítame rozhodnutie Unie, Africkej únie e, zverejniť vyšetrovacú správu a takisto zriadiť tento súd. Je to jedinečná príležitosť, eh, takú, ktorú si nemôžeme dovoliť premeškať, a teda ani Južný Sudán môže sa takto posunúť transparentnej vláde, ktorá sa zodpovedá, vláda, ktorá si cení záujmy občanov nadovšetko. A ak to bude správne implementované, tak eh, tie dohody ukončia bojovanie, eh, boje a vzniknú tu dočasné, dočasné vládne štruktúry, ktoré budú viesť krajinu. Rozhodnutie vlády zvýšiť počet federálnych štátov alebo zložiek v rámci štátu nie je v duchu dohody. To isté platí aj pokiaľ ide o zdráhanie sa opozície prijať na seba záväzky z, toho, z tej dohody o bezpečnosti. Nedávne strety týchto strán sporu a takisto zásahy proti civilnej spoločnosti, to sú všetko veľmi znepokojujúce udalosti. E, zdá sa, že tu sú prvé kroky vybrnúť z tejto patovej situácie a to nám dáva nádej veriť, že sa posunieme do ďalšieho štádia, ale dovolte mi povedať, že pozitívne závery z tohto dialogu ešte stále nevidíme. Len včasná implementácia tejto dohody povedie k skutočnému mieru a ukončí tak útrapy Sudančanov. Tí, ktorí tento proces vhatia, bránia mu, tak tí si musia, vedieť, musia si byť vedomí toho, že budú tu dôsledky z toho. A tie dôsledky sú, že treba pozastaviť tento spor a tieto ozbrojené strety nevyhnutne a ďalej nevyhnutné odstrániť akékoľvek prekážky humanitárnej pomoci. S riadením štátu prichádza istá zodpovednosť, ťažká usilovná práca a Južný Sudán si nemôže dovoliť, že táto dohoda pôjde cestou všetkých minulých porušených dohôd o prímery. Na to musíme zabezpečiť e, medzinárodný tlak. E, my vítame dohodu, ktorá, ktorú zabezpečila aj Africká únia a takisto vítame záväzky zo strany Ugandy, Kene. V Addis Abeba som sa stretla s e, pánom Zumom, ktorý predseda tejto únii a takisto už sme sa dohodli teda na ďalšej pomoci pre Južný Sudán v rámci fázy implementácie je nevyhnutná regionálna jednotnosť, ktorá zohráva kľúčovú úlohu. Pokiaľ ide o tie regionálne výzvy, tak pripomínam závery, ktoré schválila rada, pokiaľ ide o obdobie 2015-2019 pre africký roh. A tam je e, komplexný prístup únie, pokiaľ ide o riešenie problémov v tejto oblasti. Takisto potrebujeme silný monitorovací orgán, ktorý bude zastupovať sudánsku spoločnosť. V tomto kontexte menovanie predsedu do spoločného monitorovacieho orgánu, ktorá zo Sudánu je vítané a nevyhnutné. EU bude naďalej stať pri Sudančanoch v rámci procesu prechodu. Tak sme už robili už od prepoknutia bojov v septembri 2013. Chceme ukončiť boje a zahájiť obdobie politického prechodu podporujeme, e, poskytujeme masívnu humanitárnu pomoc. V roku 2014 humanitárna pomoc komisie presiahla 116 miliónov eur. Tento rok naša pomoc je už na úrovni 107 miliónov eur. Spojené národy vyčíslili, že Európska únia a členské štáty financovali asi 41% všetkých humanitárnych e, darov pre ľudí v núdzi v Sudáne, v tejto oblasti viac ako 3,5 milióna zraniteľných osôb e, malo prospech z pomoci, ktorá je zameraná na záchranu životov v Južnom Sudáne tento rok. Ale všetci dobre vieme, že samotná humanitárna pomoc nemôže nahradiť dobré, kvalitné programy rozvoja. EU nielen prispieva k tejto humanitárnej pomoci, ale podporuje aj implementáciu mierových dohôd v rámci tých piatich pilierov. Ten podporný e, e, pilier vyplýva z programu RDF, ale pokiaľ ide o ďalšie dva piliery, hlavne správo riadenie a stabilita, tak to bude financované z African Peace Stability. Sme pripravení pracovať eh, na tej prechodnej, a pomáhať tej prechodnej vláde. Eh, môžeme tu nastoliť tie eh, prechodné orgány a môžeme nastaviť isté politiky, pokiaľ ide o rozvoj tejto krajiny, vrátane zodpovedného a rovno, rovnoceného delenia tých e, obrovských prírodných zdrojov Sudánu a musia byť na prospech teda obyvateľstva. Ratifikovanie dohody z Kotonu to bude znakom Južného Sudánu, teda signálom z Južného Sudánu, že uznáva svoje záväzky aj voči Unii. Ale každopádne teraz všetky strany sa musia zaviazať k tejto dohode, to je kľúčové kľúčový krok, ktorý potrebujeme, o tom sme diskutovali aj s tými aktérmi z tohto regiónu minulý týždeň a to je naša spoločná perspektíva. Ďakujem za pozornosť a teším sa na vaše názory v rámci tejto rozpravy, ktorú považujem za veľmi užitočnú v našej spoločnej práci. Ďakujem. I want to thank you, high representative. And... Ja chcem sa poďakovať pani vysokej predstaviteľke a teraz ide diskusia. A pán Renta. Vážená pani vysoká predstaviteľka, konflikt v Južnom Sudáne a ten mierový proces, ktorý tam prebieha, to je veľmi dôležité z pohľadu e, mojej skupiny. Augustová mierová dohoda ukončila e, 20 mesiacov trvajúce boje v Južnom Sudáne, avšak e, nebolo to liek na všetky bolesti, ktoré krajina zaznamenáva, ktorá je skutočne uviaznutá v obrovskej humanitárnej a kríze, teda v konflikte. Je to len prvý krok smerom k stabilite a k rozvoju. Mali by sme privítať vyhlásenie lídrov Južného Sudánu, ktorí hovoria o zriadení hybridného súdu, tribunálu, ktorý e, bude brať na zodpovednosť ľudí, ktorí sú zodpovední za zneužívanie právomoci a za násilie. Je to veľmi dôležité v kontexte nedávnych informácií, napríklad, ktoré sa týkajú poskytnutia náhrady alebo odškodnenia pre e, ženy a deti, ktoré boli obeťami vojakov alebo teda členov nejakých vojenských zložiek. Chcel by som upriamiť pozornosť na veľmi nepriaznivú humanitárnu situáciu v krajine. Odhaduje sa, že asi 2 milióny ľudí muselo opustiť svoje domovy. Nie je prístup k pitnej vode a k zdravotnej starostlivosti. Prekvítajú choroby, sú veľmi rozšírené len veľmi rýchle kroky zo strany medzinárodného spoločenstva nám umožnia zabrániť hroziacej katastrofe, a mali by sme, a teda hroziacej hladomoru, mali by sme pomôcť tejto krajine. Ďakujem pekne. Enrique Guerrero Salom, minúta a pol. Ďakujem pekne Hovoríme o utečeneckej kríze, ktorú zažívame v Európe. Zameriavame sa potom na Sýriu a Irak, ale ako povedala pani vysoká predstaviteľka, nemôžeme prehliadať a zabúdať na to, že v Afrike sú dve krízy, ktoré pretrvávajú veľmi dlho. Stredoafrická republika Južný Sudán. 30 rokov vojny Eh, štvoročná existencia štátu a momentálne 2 milióny utečencov v krajine. To sú humanitárne krízy, ktoré sú dôsledkami vojen. My musíme ísť ďalej. Musíme pomôcť Južnému Sudanu posunúť sa eh, od vojny k budovaniu mieru. Musíme pomôcť regionálnym aktérom, eh, aby mierové dohody podpísané v auguste sa realizovali. Zároveň je potrebné zabezpečiť aj to, aby boli prijaté opatrenia na zvládanie dôsledkov tejto humanitárnej krízy. OSN žiadalo finančné prostriedky na riešenie situácie v Južnom Sudáne a len polovica záväzkov bola splnená zo strany darcov. Musíme <clears throat> riešiť potravinovú krízu. Podľa poradia OSN je to kríza tretieho stupňa, to znamená pohroma musíme budovať mier, získať viac finančných prostredkov a riešiť potravinovú krízu a zabezpečiť prístup eh, humanitárnej pomoci. Ďakujem. Pán Tanok? Vážený pán predseda, odkedy v 2011 roku Južný Sudán dostal nezávislosť, e, bol v novinách vždy zo zlých dôvodov. E, Sudán sa rozdelil na dva štáty a mňa samozrejme zarmúcuje interný konflikt, ktorý následne vznikol tisíce Eh, umreli a milióny sú vnútorne presídlení. Situácia sa od septembra 2013 len zhoršuje. Po eh, viacerých neúspešných prímery sa včera oznámilo, že strany všetkých, strán, všetkých zložiek sa dohodli na detailoch implementačných opatrení ešte z dohody z augusta tohto roku. Podľa správy sa hovorí, že tieto zhovory sú významným krokom vpred a že uvoľňujú určité napätie, avšak musíme byť opatrní, nesmie byť príliš optimistickí EU a členské štáty a ich vlády musia podporiť podporovať prácu EGA regionálneho orgánu, ktorý e, sprostredkúva rozhovory s Africkou úniou. OSN takisto hovoril, že vyšle misiu do Južného Sudánu, ktorá bude vyšetrovať zneužívanie e, pach, a páchanie trestných činov na e, civilnom obyvateľstve, čo my ako naša skupina vítame, ale úplne povedané e, chýba nám silné vedenie. Ďakujem veľmi pekne. A pán poslanec Peter Ježek. Tri minúty. Thank you. Well, there are not many places in the... Ďakujem. Na svete nie je veľa miest, kde by bola situácia horšia ako v Južnom Sudáne, kde by ľudia trpeli viac a preto aj ja vítam dohodu o vyriešení konfliktu, ktorá bola podpísaná v polovici augusta. Je to ambiciozná dohoda, ktorého jej cieľom je zabezpečiť trvalé prímerie e, priviesť e, k súdu tých, ktorí páchali trestné činy a lepšie využívať e, zdroje ropy. Vieme, že obsah tejto dohody je dobrý, ale vieme aj, že strany, ktoré bojujú, e, veľmi málo e, si veľmi, myslia veľmi málo o tejto dohode a nemienia ju dodržiavať a bojujú ďalej. Obávam sa, že ich zaujímajú, zaujímajú skôr majetky a bankové účty v zahraničí a nie e, situácia obyvateľstva. Prímerie a ďalšie veci sa dajú dosiahnuť len vtedy, keď budeme hroziť cieľenými sankciami proti politickým lídrom, ktorí nebudú dodržiavať dohodu. A EÚ by mala opätovne zvážiť eventuálne zavedenie, opätovné zavedenie embarga na zbranie. Na druhej strane som rád, že Africká únia dnes zverejnila správu o svojej komisie vyšetrovacej komisie situácie v Južnom Sudáne. Mm, mám otázky na vás, pani vysoká predstaviteľka. Aká je stratégia EÚ? Ako chceme zabezpečiť to, že bojujúce strany Južného Sudánu budú dodržiavať dohodu a nie len dohodu o prímery, ale aj ďalšie ustanovenia ohľadom beztrestnosti a hospodárenia so zdrojmi ropy. Spomínali ste občanskú spoločnosť. Plánuje EÚ užšiu spoluprácu s miestnymi organizáciami pri monitorovaní efektívnej implementácie dohody a opätovne, akú máme stratégiu v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem. Guengel. Javier Couso muy. Ďakujem pekne, pán predseda, pani Mogherini. Opätovne hovoríme o 50 tisíc mŕtvych, miliónov utečencov. Nie je to nejaká prirodzená pohroma, je to tragédia. Nemôžeme zabúdať na to, že Spojené štáty a e, Izrael tiež e, zohrávajú svoju úlohu. Musíme riešiť otázky ľudských práv a e, dôvody e, k porušovaniu ľudských práv, ktorým je prístup k prírodným zdrojom. Spáchané zločiny viedli k embargu OSN. E, Spojené štáty dodržiavajú toto embargo a Izrael niekoľkonásobne porušuje. Myslím si, že musíme zabezpečiť to, aby sa dodržiavalo embargo na zbranie. Samozrejme, že EÚ by malo podporovať e, OSN misiu v regióne a mm, zabezpečiť to, aby sa nezneužíval prístup k zdrojom energii. Za zelených hody Sebastia, jedna minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pani vysoká predstaviteľka, za to, že ste prišli k nám do parlamentu. Chodíte dosť často, čo e, svedčí o tom, že beriete do úvahy naše názory, čo si ceníme. E, mierová dohoda v Južnom Sudáne bola podpísaná v auguste, ale vieme, že nebude fungovať, ak bojovníci nebudú dodržiavať. E, zaznamenali sme e, v nasledujúcich týždňoch okolo 50 mŕtvych. Európsky parlament E, je zhrozený tým násilím, ktoré sa tam pácha na ženách a na deťoch. Nemôžeme to tolerovať, pretože budeme vnímaní ako komplici. Musíme sa plne zapojiť, musíme dodržiavať embargo na zbranie, musíme vyzývať tie krajiny, ktoré nedodržiavajú toto embargo na zbranie ako Izrael, aby tak učinili, tak ako to hovoril kolega. Ak nezabezpečíme jednoznačné stanovisko a plné dodržiavanie mierového procesu, spravodlivé posttrestanie všetkých zločinov, zmiernenie, systém reparácií. Toto všetko sú predpoklady, ktoré potrebujeme, pani vysoká predstaviteľka, pretože bez nich neúspeme. Môžete sa spoliehať na našu podporu. Ďakujem pekne. V mene FDD sa stalo? Micro, please. Poprosím do mikrofónu. Okay. Italian translation. No Italian translation. Ah, nemala som, nemala som uh, tlmočenie, som... Facciamo una ginnastica. Asi 5 e, eh, minút chýba talianské tlmočenie, takže nejakým spôsobom preskakujeme z jazyka do jazyka, ale možno, že bude pokračovať. Uh, now on behalf... Takže v mene FDD pán Karver na jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. S hľadom e, na situáciu spoločnú zahraničnú e, politiku mali by sme venovať e, určitú dôveru predstaviteľom Južného Sudánu v roku 2012 zostrojili a 2014 OSN helikoptéru, v roku 2014 zautočili na OSN konvoj aj na tábor. Ehm, e, sú tu zamestnanci, e, aj pracovníci OSN, ktorí sú unášaní v Južnom Sudáne, musia spolupracovať tandeme s OSN sú tu aj rôzne klebety. E, vzhľadom na vynikajúcu prácu, keď mohli by ste sa zapojiť do spolupráce e, v Južnom Sudáne a všeobecne v rohu Afriky a tak e, lepšie podporiť prácu v teréne a neduplikovať to, čo robí OSN. Ďakujem. V mene ENF Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia, pani vysoká predstaviteľka. E, Sudán je jednou z posledných kresťanských krajín v Afrike po milióne mŕtvych a niekoľko miliónov utečencov. Sudán e, zažíva, Južný Sudán zažíva možno posledné minúty svoj, e, svojej existencie. Áno, je tu mier, ale potrebujeme, aby táto krajina bola životoschopnou krajinou musíme postupovať obozretne, pretože táto dohoda vyvoláva dve e, pripomienky. Nesmieme zabúdať na násilie v Chartume, násilie, ktoré sa koná aj teraz zo strany ozbrojených zložiek. E, E, musíme takisto e, pripraviť hospodárske riešenie a dobré využívanie e, prírodných zdrojov. Musíme sa postarať o to, aby politické a ekonomické sledky ne, alebo, politické riešenia nezabili to málo, čo ešte ostalo z Južného Sudánu. Ďakujem pekne. Maria Gabriel na 1,5 minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Posledné mesiace svedčia o tom, že e, neustála mobilizácia e, medzinárodnej mienky e, je dôležitá. Chcela by som pozrieť na štyri veci. Poprvé, skutočná angažovanosť strán z konfliktu, tá je nutná. Je tu dohoda z augusta a je tu dohoda v Juho, podpísaná v Juhoafrickej republike pred dvoma dňami, ale všetky strany musia jednoducho pracovať na miery. Po druhé, Regionálni partneri Južného Sudánu a medzinárodného spoločenstva zohrávajú dôležitú úlohu. Jednak pre Africkú úniu je potrebné dohliadať na dodržianie dohody a po druhé, je potrebné zabraniť humanitárnym tragédiám a medzinárodná spoločnosť musí pomáhať ľuďom, ktorí sú presídlení a trpia hladom ženy a deti musia byť prioritou medzinárodnej pomoci v tejto krajine, či dnes, tak aj zajtra. Po tretie, boj proti bestretnosti. Bestretnosti je to základná vec pre budovanie Južného Sudánu aj demobilizácia ozbrojených zložieb a vytvorenie jednotnej armády. Tí, ktorí porušovali ľudské práva, nemôžu byť byť súčasťou prechodnej vlády, ani byť v armáde, aj vzhľadom na obrovské sexuálne násilie páchané počas tohto vojenského konfliktu. Je potrebné ratifikovať dohodu z Kotonu, ktorá bude predstavovať ďalší nástroj pre demokratické vybudovanie tohto štátu. Ďakujem pekne. Blagodaria. A teraz pani Ďakujem pekne. A teraz pani poslankyňa Linda McAven. Ďakujem vám, predsedajúci, vážna pani vysoká predstaviteľka. Na záver rozprávy ste sa ospravedlnili za to, že ste e, prijavili vášenie, nadšenie. Myslím, že by ste sa nemali ospravedlňovať, pretože to je podľa mňa pozitívne. Aj v kontexte Južného Sudánu podľa mňa by to bolo pozitívne. Chceme vám vás požiadať, aby ste pomohli v riešení tejto zabudnutej krízy sveta. Spomenuli ste ťažkosti mimovládky, napísali viacerým poslancom, hovorí o tom, že došlo k zabitiu tisícov civilistov, taktiež bolo unesených eh, niekoľko tisícov detí a žien. Eh, Svetový potravinový program OSN eh, ako aj UNICEF varujú, že je tam akutné riziko hladomoru, teda musíme niečo urobiť. Vy sa snažíte využívať diplomatické cesty, vyvíjať tlak na to, aby sa začalo rokovať, aby sa dodržiavalo prímerie, ale čo urobíme, ak nebudú súhlasiť? Aký tvrdší prístup môžeme zaujať? Hovorilo sa tu o embargu na zbranie, hovorilo sa tu o sankciách e, na tých správnych e, vysokých predstaviteľov. Myslíte, že by sankcie boli reálne? Myslíte, že by sa k nám pripojili aj iní, ako napríklad USA? A taktiež môžeme podporiť nejaké projekty, aby ženy mali silnejší hlas. Myslím, že ak by sa to podarilo, politika podľa mňa bola úspešnejšia a ďalej musíme na to poukazovať, pretože podľa mňa je to akútne a je to zabudnutá kríza. Ak totiž nezakročíme onedlho, to bude na našich obrazovkách eh, vo forme a v podobe hľadujúcich detí a zabíjaných žien. Musíme totiž konať preto už teraz. Ďakujeme pekne. Teraz eh, pani Fotiga. Po wielu miesiącach Ďakujem pekne. Po mnohých mesiacoch krvavých bojov prezident podpísal mierovú dohodu, ktorú sprevádzali mnohé prípady porušovania prímeria. Vyvíja sa tlak na túto krajinu od eh, regionálnych aktérov. Chceme oceniť ich prínos, eh, ako je prínos Bezpečnostnej rady, ktorá eh, pracuje na tom, aby sa vyslala mierová misia do Južného Sudánu. Chystá sa aj mierová misia z Veľkej Británie. Myslím, že však bude potrebná dohoda na pôde OSN, aby sa uvalili sankcie, pretože kroky orgánov Južného Sudánu jasne dokazujú, že ešte stále nie je dostatočná vôľa na ich strane. Ďakujeme. Ďalej je pán Schaffhauser na minútu. Pani komisárka, v prípade eboli sme sa mobilizovali 11 tisíc ľudí a teraz hovoríme um, o stonásobne vyššom počte eh, možných obetí. Uh, táto situácia eh, zrkadluje vlastne chaos, eh, pred ktorou zatvárame oči my, celý západný svet um, medzi jednotlivými kmeňmi pretrvávajú celé roky, tieto 10 ročia boje, taktiež sú tam rozkoly medzi náboženskými komunitami. A predsa je tu snaha za každú cenu zachovať existenciu Južného Sudánu. Ehm, USA spochybňujú existenciu hraníc e, a Európska únia podporuje niektoré sily v krajine. Ja sa však postoj nezmením, ja som za národnú jednotu. Myslím, že pod vedením OSN a Africkej únie bude možné nájsť riešenie a podporovať prechodnú vládu, ale podľa mňa rozdeliť Sudán to bola chyba v minulosti. Ďakujeme pekne. Pán poslanec. Ďalej nasleduje a pán poslanec Plenkovič na 1,5 minúty. Ďakujem pekne. Pán podpredseda parlamentu Čarnecký, vážna pani Mogheriniová, chcem oceniť podpísanie dohody v Džube medzi vládnymi silami a rebelskými silami. ktorá prišla po mesiacoch násilia v tejto mladej africkej krajine. Situácia je však ešte stále veľmi znepokojujúca a, a rozdielovanie humanitárnej pomoci je ohrozené. E, prezidentovo rozhodnutie o novom územnom rozdelení krajiny nejako neprospieva e, vývoju, pretože je v rozpore s dohodou. E, výsledky bude možné dosiahnuť iba prostredstvom politického dialógu za účasti všetkých zúčastnených e, aktérov a strán v najbližších mesiacoch sa musíme snažiť o posilnenie demokratických síl a tiež je potrebné urobiť všetko preto, aby sme pomohli obnoviť spoločnosť po tomto konflikte, taktiež musíme predchádzať tomu, aby vznikali ďalšie obete, aby dochádzalo k ďalšiemu násilu, aby dochádzalo k znásilňovaniu a k unášaniu detí. 300 tisíc e, eur humanitárnej pomoci, e, to je e, vysoká suma, ale 4 milióny ľudí sú tam podvýživé, Mnohí sú nútení opustiť svoje domovy. Myslím si, že by sme mali pomáhať naďalej, aby sme pomohli riešiť túto vážnu humanitárnu krízu v Južnom Sudáne. Ďakujeme pekne. A ďalej nasleduje pani poslankyňa Anna Gomeš. Humanitárna katastrofa v Južnom Sudáne je čiastočne podporovaná aj zvonku. Myslím, že by sme si nemali nič navrávať. Medzinárodné spoločenstvo sa nesmie už e, naďalej nečine prizerať týmto stratám e, množstvo ľudských životov. Africká únia e, to urobila a pani Mogherini spomenula konkrétnu správu. V roku 2011 sme podporili nezávislosť Južného Sudánu a preto nemôžeme teraz jednoducho tvrdiť, že sa nebudeme angažovať za miera je Spojené národy OSN sa musia snažiť o zmierenie a taktiež o prísne dodržiavanie e, zbrojného embarga. Okrem toho, je potrebné pomáhať zraniteľným a zraneným. Nesmieme zatvárať oči pred tými hrozivými e, činmi. Ženy sa používajú ako terče, ako zbranie, e, vypalujú sa domy. Európska únia nesmie byť len tichým pozorovateľom. Bezpečnostná rada OSN sa musí tiež angažovať. Pani Mogheriniová, ja verím, že tento problém sa bude môcť vyriešiť tak, ako by mal aj fungovať chartomský proces, aby sa podarilo vyriešiť túto ďalšiu utečeneckú krízu. Ďakujeme pekne. Teraz pán poslanec Demesmáker. Na minútu. Ďakujem, pán predseda. Južný Sudán je najmladšou krajinou na svete, ale v roku 2011 sa táto krajina nestala štátom, stala sa násilnou kleptokraciou. Je to akýsi súhor rôznych regionálnych záujmov a aj v rámci jednej krajiny, aj spolu s inými krajinami a medzi rôznymi skupinami ozbrojených rebelov. Obe strany sa dohodli na prechodnom procese, ale som dosť skeptický, či bude úspešný bez medzinárodnej eh, jednoznačnej podporiť, či to nebude len dohoda na papieri, či sme ochotní eh, prispieť k tomu, aby sa zastavilo obchodovanie so zbraniami, aby sa neplenili prírodné zdroje krajiny a aby sa podarilo vrátiť eh, majetok odobratý trestnou činnosťou. E, musíme využiť všetky príležitosti na to, aby sme e, docelili zmenu, musíme používať aj nástroje diplomatickej pomoci a rôzne iné páky. Nesmieme byť len zdvorili a milí v takomto kontexte. Teraz pán Joachim minúta, nech sa páči. Ďakujem, Ďakujem pekne, pán predsedajúca, vysoká, pani vysoká predstaviteľka, kolegyne, kolegovia. Opäť diskusia v parlamente ohľadom situácie v Južnom Sudáne, tá už vlastne. Pozitívne na tom je istotne, že si nezatvárame oči pred osudmi ľudí v tejto krajine. V auguste opäť bola uzavretá mierová dohoda, E, medzi vodcami alebo lídrami tých e, znepriateľných skupín, Sara Kiev a bývalý podpredseda Rikma Čalnur. Koľká tá mierová, koľká tá mierová dohoda to už bola od prepoknutia občianskej vojny? Napriek tomu, a to povedala aj pani vysoká predstaviteľka, naďalej pokračuje zabíjanie a už je to samoučelné do veľkej miery. A keď sme videli, že dokonca ani deti už nepoznajú nič iné, v rámci jednej generácie poznajú len vojnu a násilie, tak potom naozaj vidíme, že tam ide o humanitárnu katastrofu. Pokiaľ ide o vyhľadovanie desiatich tisícok, e, to bolo vyvolané aj tými suchami, ktoré tam vládnu, tak to je tiež pridružená, pridružený IAO. Bol tu vyvinutý značný e, tlak zvonka, ale prezident Kiev v rámci e, dňa podpisu tejto dohody hovoril o vynútení takejto dohody. Žiadny dobrý signál a preto ten tlak e, na tých predstaviteľov v Južnom Sudáne nemôže polavovať a my by sme sa mali postaviť na stranu Spojeného, Spojených štátov a nemali by sme vylúčovať možnosť sankcií v rámci teda tohto Sudánu, keď nebudú schopní konečne poskytnúť svojim občanom mier. Ďakujem pekne. A teraz Kašatu Kienge, nech sa páči, minúta. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. My uznávame tie, tú snahu Africkej únie v rámci propagovania do, mierovej dohody v Južnom Sudáne. Každopádne je to dohoda, ktorá, ktorú ohrozuje odpor vlády, rebelov a násilia, ktoré pokračuje e, v rámci takéto zjednotenej krajiny. E, milióny južných sudančanov už z toho trpia Zatiaľ čo e, sa zdá, že tá vojna nadobudne ešte horší rozmer, e, je nevyhnutné zabezpečiť bezpečný prístup pre humanitárne organizácie, ktoré fungujú v rámci tejto oblasti a tak poskytnú nevyhnutnú pomoc pre populáciu. Mier, e, pán predseda, to je nádej, ktorá sprevádzala zrod Južného Sudánu, ktorý sa zrodil na troskách súrovosti a konfliktu bez nejakého konca ktorý už trpí celé 10 ročia, ale pokiaľ ide o e, budúcnosť e, také, takéto časti Afriky, nie je možné, aby tam bol mier bez nejakej spravodlivosti. Preto je nevyhnutné e, v tomto kontexte volať po zriadení hybridného tribunálu alebo súdu, ktorý bude riešiť tie zločiny napáchané počas tohto konfliktu. Nakoniec chcem sa poďakovať aj za prácu, ktorú realizovala vysoká predstaviteľka pani Mogherinová v otázke mieru. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Kelam. Ďakujem pekne. Vážená pani Mogherinová, chcel by som sa vám úplne poďakovať e, za veľmi zanietené pozitívne správy, keď ste nám pripomenuli konstruktívnu úlohu, ktorú sme zohrali a potrebu takej, takého prebudenia, takej sprchy studenej, pokiaľ ide o riešenie konfliktov vonku. A to sa týka aj Južného Sudánu, pretože tie, tie utečenskú krízu, ktorú zažívame, tak tá by nemala e, spôsobovať, že nebudeme vidieť e, tú tragédiu, ktorej čeli Južný Sudán. Samozrejme, ak bude dostatok politickej vôle, tak je možné, že bude to prímerie, teda to prímerie zotrvá, ale ja každopádne vítam vôľu Európskej únie posilniť našu angažovanosť ale v záujme bezpečnosti je nevyhnutné e, zabezpečiť platnosť dohody s Kotonou, lebo bez toho ani humanitárna pomoc nedorazí k tým, ktorí sú v núdzi a Južný Sudán bude čeliť hladu. Musíme spraviť maximum na to, aby sme umožnili tejto vojnou zmietanej krajine dostať sa k stabilite, bezpečnosti a národnému zmiereniu. Ďakujem pekne. E, pán poslanec Valesa. E, ďakujem pekne. Pán predsedajúci, 4 e, roky po referende o nezávislosti ešte stále e, armáda realizuje útoky v tých sporných oblastiach a tie tragické dôsledky sa najviac prejavujú na civilnom obyvateľstve. EÚ musí navýšiť rozvojovú pomoc tak, aby splňala tie potreby Južného Sudánu. Zároveň hlavne musíme sa obezpečiť, že pre ľudí bude poskytnutá bezpečnosť a že tá pomoc eh, bude smerovať tam, kde je najviac potrebná. Bohužiaľ, je ľahké, bolo ľahké predpovedať tento konflikt dnešný. Prečo sme mu nedokázali zabrániť? Prečo opakujeme opäť tie isté vzorce vo všetkých častiach sveta? Prečo je to tak, že snahy o mier končia zaza znova v krvavých konfliktoch? My sme sa neponaučili a mali by sme tak spraviť. Budeme sa nad tým zamyslieť. Ďakujem pekne. A teraz e, spontánna rozprava. A najskôr pán Kaputo, nech sa páči. E, ďakujem pekne, pán predstavujúca. My sme hovorili tu na viackrát o ťažkej situácii v Sudáne, e, krajina, ktorá zaznamenáva porušovanie rôznych typov ľudských práv a ktorej vláda porušuje tieto základné slobody aj ľubovoľným zatknením predstaviteľov žurnalistickej obce a tak ďalej. 80 osôb 57 z toho detí bolo takýmto, bolo takýmto spôsobom ohrozených v poslednom období. Takisto pokiaľ ide o World Food Program, viac ako tisícky osôb sú vystavené takémuto riziku vyhľadovania. Tak pred dvoma rokmi e, bol tu zavedený tzv. integrovaný model, pokiaľ ide o riziko tejto podvyživy alebo teda aj vyhľadovenia. E, takémuto riziku sú vystavené jedna z piatich osôb e, v Sudáne. Je nevyhnutné, aby Európa spolu s medzinárodným spoločenstvom e, a spolu teda s Africkou úniou dokázali zabezpečiť národné zmierenie a zabezpečiť takisto nastavenie politických štruktúr a nasmerovanie krajiny k mieru. Ďakujem pekne. Otis Marias. Ďakujem pekne, pán predseda. Južný Sudán má veľa prírodných zdrojov bohatstva. A napriek tomu veľká časť populácie žije pod úrovňou chudoby. Je tu občianská vojna medzi kmeňmi Nuar a s nepriateľnými kmeňmi. Podľa Organizácie spojených národov e, je veľká časť populácie vystavená riziku hladomoru. Došlo k presídleniu obrovského počtu obyvateľov v rámci krajiny. Mnohí podľahli útokom. Humanitárnu pomoc poskytuje aj Európska únia a my musíme prispieť k tvorbe nového Južného Sudánu. E, musíme podporovať humanitárne agentúry, navýšením financovania, tak aby potraviny a zdravotná starostlivosť dorazili k ľuďom. A mierové dohody z Addis Abeba z mája 2004 tie treba rešpektovať a takisto trvalé prímerie. Pán poslanec Jakovčič. Ďakujem pekne. Vážená pani vysoká predstaviteľka, máte našu plnú podporu, pokiaľ ide o vaše kroky. Ja by som vás chcel vyzvať, aby ste venovali pozornosť dvom kľúčovým veciam. E, poprvé, postavenie tých e, zločincov pre spravodlivosť. Keďže pochádzam z oblasti Európy, kde sme asi pred 20 rokmi zažívali vojnovú situáciu, vieme, čo je beztrestnosť, vieme, čo znamená spravodlivosť, pretože tí, ktorí zneužívali deti, ženy a ktorí spáchali vojnové zločiny, to sú osoby, ktoré by mali byť postavené pre spravodlivosť a po druhé, niečo, čo už robíme, ale každopádne to treba ešte posilniť, e, je otázne, či 300 miliónov eur je dostačujúcich. Humanitárna pomoc je kľúčovou a musí doraziť ku všetkým v Južnom Sudáne, ktorí ju tak e, veľmi potrebujú. E, ďakujem pekne, pán Jatovčič. Miguel Vegas. Situácia um v Južnom Sudáne je pozostatkom koloniálneho obdobia. V roku 2011 sa Južný Sudán stal nezávislým. To súviselo s veľkými náleziskami ropy a tak potom došlo k občianským vojnám, ktoré potom prerastajú aj do náboženských konfliktov, náboženských vojen. E, je tu veľa záujmov, veľkých záujmov a nie je ťažké si uvedomiť, o čo v prípade takýchto záujmov ide. Predsa vieme, aké zásoby sa tam nachádzajú a presne o to ide aj v prípade Južného Sudánu. Švajčiarska firma je každopádne zapojená aj do obchodovania so zbraniami a do inej trestnej činnosti. Južný Sudán eh, by mal disponovať voľne svojimi prírodnými zdrojmi, nerastnými surovinami a je nevyhnutné, aby okamžite došlo k pozastaveniu obchodovania so zbraniami, pretože ináč k zmiereniu v krajine nepríde. Ďakujem pekne, pán Castaldo. Ďakujem pekne, pán predseda. 30 tisíc e, ľudí je vystavených riziku vyhľadovania. Tretina asi občanov e, v rámci celej, celej populácie, e, masakre a sexuálne násilie. Denis Mukwege nám presne hovorí, ako to tam vyzerá. Boj medzi Ninka a Nuer, tam len ťažko určiť dobrých a zlých. Je to boj o moc bez nejakých obmedzení a sú tam stovky tisíc obetí je tu stovky tisíc sirvot a utečencov, ktorí vznikajú v rámci tohto konfliktu. Pokiaľ ide o podpísanie, podpísanie tejto mierovej dohody, tak to je len taká balička, ktorá, balička nádeje, ale každopádne e, je, pr- právom sa hovorí aj o otázkach, ako je ťažba nerastných surovín a e, takisto aj e, Číňania majú isté svoje snahy, ktoré nás nutia byť, mať sa na pozore. Je treba podporiť eh, tieto mierové dohody, je nevyhnutné donútiť strany spolupracovať a ísť cestou demokracie, budovania demokracie. A to sa týka aj boja proti beztrestnosti. Nemôžeme dovoliť Číňanom, Arabom a už vôbec nie nám, aby sme vytvorili kolóniu, ktorú budeme využívať. Už eh, ten zlý príklad máme celé storočia. Nie je možné opakovať chyby z minulosti a treba sa z nich poučiť, tak aby sme sa vyhli potom tým budúcim. Ďakujem pekne, pán Castaldo. A teraz eh, pani komisárka, vysoká predstaviteľka, pani Mogherino, nech sa páči. Uh, I, I promise I will be less... Ja sa pokusím, že budem hovoriť eh, menej eh, dojemne alebo nadšením. Nie preto, že by na to menej záležalo, jednoducho eh, to nechcem preháňať, ale vážim si diskusiu dnes večer. Uh, ktorá podľa mňa je veľmi užitočná pre prácu, ktorú musíme realizovať. Na jednej strane si treba uvedomiť, že tam máme úlohu, ktorú musíme zohrať, ale naša úloha v tejto kríze je musí ísť formou spolupráce a podpory regionálnych aktérov spolu s Africkou úniou. Súhlasím s mnohými, ktorí tu e, zazneli, e, to tu hovoril, že musíme spolupracovať s regionálnymi a medzinárodnými aktérmi počínajúc s Africkou úniou. E, na oboch stranách, na strane humanitárnej, musíme sa zameriavať práve na humanitárnu pomoc v našej práci, pretože tu, to je naša zodpovednosť. Sme najväčší humanitárni donory v krízach a takisto musíme riešiť aj krízu utečencov, ktorá samozrejme je oveľa vzdialenejšia od našich hraníc, ale musíme na to pamätať, nielen preto, že to je otázka morálnej zodpovednosti alebo ľudskej zodpovednosti, ale aj preto, že to je otázka investície do stability a budúcnosti veľkého počtu obyvateľov na svete. A druhý aspekt je politická stránka, implementácia dohody v ťažkej situácii, veľmi ťažkej situácii, ako som povedala na úvod. Medzinárodné spoločenstvo spolu s nami musí podporovať ľuď v Južnom Sudáne pri začatí implementácie mierového procesu. Lídry tieto krajiny sú v prvom sahu zodpovední na oboch stranách. Mnohí z vás ste o tom hovorili. Sú ľudia, ktorí to chcú prekaziť, e, majú svoje záujmy, ktoré, ktorým e, dohoda nevyhovuje a musíme jasne povedať, že ak e, dohodu neimplementujú, tak budú braní na zodpovednosť za svoje konanie. Musíme toto povedať jasne, nahlas, jednoznačne. Len zosúladené úsilia politických lídrov ukončí utrpenie ľudu v Južnom Súdane a umožní mu žiť v miery. Podľa mňa podpísanie dohody ponúka priestor a príležitosť, ale ako vidíme, implementácia dohody je veľmi, veľmi náročná a e, my musíme spolupracovať s africkými partnermi práve na presadzovaní tejto implementácie. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani komisárka, vysoká predstaviteľka. A teraz ukončíme.